migráciu a vníma to ako prioritu a že to tak robí aj predsednička komisie von der Leyen. S veľkým záujmom sme vzali na vedomie, že pani podpredsednička Jourová bude mať na starosti koordináciu práce, čo sa týka akčného plánu v tejto oblasti a to bude zahrňať viacero rôznych iniciatív. Bude si to vyžadovať zameranie sa na zvýšenie odolnosti, boju proti dezinformáciám a tiež intenzívnejšie chránenie základných slobôd. Boj proti hybridným hrozbám to si vyžaduje rozsiahly prístup a tiež horizontálnu pracovnú metódu. Preto je treba vynakladať toto úsilie v spolupráci so všetkými zainteresovanými stranami na úrovni inštitúcií Európskej únie, ale aj členských štátov, aby sa zvyšila schopnosť EÚ odhaliť a reagovať na tieto hybridné hrozby. Ochrana našej demokracie a našich volie to zahrňa spoločné úsilie Európskej únie a členských štátov, ale tiež občianskej spoločnosti, teda mimo vládok, ale aj súkromného sektora. Musíme eh, reagovať spoločne, musíme sa zamerať eh, na vnútornú aj externú dimenziu týchto hrozieb. Už sa eh, toho urobilo veľa aj na úrovni európskych inštitúcií, aj v členských štátoch jednotlivo. Spomeniem niekoľko takýchto príkladov, takýchto výrazných prijatých krokov, napríklad pravidelné výmeny názorov, výmeny skúseností v rámci siete pozorovania volieb, taktiež e, zriadenie systému včasného pozornenia, taktiež prehľadanie informačných systémov, e, tiež e, siete nezávislých subjektov, ktoré overujú fakty, ako aj rôzne osvetové kampanie a monitorovanie plnenia etického kódexu na úrovni platformiem sociálnych sietí. Rovnako je dôležité ďalej rozvíjať inštitucionálne mechanizmy a nástroje snahe plniť ciele, ktoré e, stanovila Rada. Tiež je potrebné pokračovať vo e, rozvoji partnerstiev, najmä naša spolupráca s NATO musí sa ďalej rozvíjať v tomto smere. Helsinské Európske centrum e, excelentnosti na boj proti hybridným hrozbám tiež prispieva k tomto prehlbeniu spolupráce v tejto oblasti. Podobne dezinformačné stratégie vonkajších aktérov sa taktiež nasadzujú za našimi hranicami. Musíme teda spolupracovať s našimi partnermi eh, v východnom susedstve, v južnom susedstve, ale tiež v západnom eh, Balkáne. Závery prijaté eh, minulý mesiac na úrovni rady, odhalenie dezinformácií, taktiež zvýšenie dohľadu o politickom informovaní, posnenie médií, taktiež digitálna gramotnosť. Toto je len niekoľko priorít, na ktoré sa musíme zamerať. Musíme konať spoločne, štrukturovanie, koordinovanie aby sme sa s týmito výzvami dokázali vysporiadať. Ochrana volieb to je jadrom obrany našich európskych hodnôt. Ďakujem, pani predsedajúca, za slovo. Ďakujeme. Ďalej nasleduje za komisiu pani komisárka Jorva, ktorý týmto blahoželám k potvrdeniu celej komisie v hlasovaní. Ďakujem pekne, vážení poslanci. Ďakujem za priestor vyjadriť sa k tejto téme zasahovania iných krajín do našich demokracií a volieb. Komisia sa intenzívne venuje širokému úsiliu vysporiadať sa s rôznymi rizikami, ktoré súvisia s nedostatkom transparentnosti, dezinformáciami a inými formami manipulovania volebných a demokratických procesov a tiež je odhodlaná posilniť toto úsilie v priebehu celého tohto obdobia. A áno, ako už povedala zastupkynia predsedníctva, je to jedna z mojich hlavných úloh v novej komisii. Ďakujem za eh, prejavenú podporu v hlasovaní. Priebeh slobodných a spravodlivých volieb to je predovšetkým zodpovednosti členských štátov, ale aj európsky prístup je nevyhnutný vzhľadom na cezhraničnú povahu úsilia, ktoré zahrania snahu zmanipulovať demokraciu a tiež ako je potrebné spoločne sa vysporiadať s týmito hrozbami. Takisto aj princípy právneho štátu. Aj v tomto prípade to, čo sa deje v jednej krajine, má dopad na ostatné krajiny a aj na celú úniu. Hrozby, ktoré sme vystavení, sú komplexné a, a ciele sa neustále menia. Napríklad externí aktéry čoraz častejšie využívajú domácich spojencov. Okrem toho vidíme, že sa vyvíjajú nové technológie a to umožňuje nové formy a stratégie zasahovania do týchto procesov. V kontexte volie v roku 2019 komisia prijala viacero konkrétnych krokov snahy vysporiadať sa týmito výzvami a to vrátanie volebný balík, ktorý obsahuje opatrenia na zaistenie slobodných a spravodlivých volieb v Európe ďalej. E, kódex postupov na boj proti dezinformáciám to podpísali Facebook, Twitter, Google a Microsoft. Okrem toho sme dosiahli istý, krok, e, istý pokrok, čo sa týka e, boju proti dezinformáciám a v tomto úsilí chceme pokračovať eh, v celom tomto období. Chceme vytvoriť holistický a dlhodobý rámec v snahe posilniť odolnosť eh, našich demokracií a prispôsobiť sa meniacim sa hrozbám a cieľenej snahe manipulovať. Snaha, aby sme eh, sa vysporiadali s týmito hrozbami, je treba konať koordinovanie a v spolupráci medzi všetkými aktérmi, a to vrátanie regulačných e, orgánov, orgánov zameraných na plnenie, ďalej politické strany, novinári, e, subjekty overujúce fakty, e, ďalej pedagogické inštitúcie a celá česká spoločnosť sa musí zapojiť do tohto úsilia. Týka sa to aj priemyslu, súkromného sektora a online platformiem, niektoré som už spomenula, ale isté, že musíme ich zapojiť čoraz viac do tohto úsilia. Tiež budeme musieť primať aj občanov, aby aj oni zvýšili svoju odolnosť e, voči týmto novým hrozbám. Niekedy zvyknem vravieť, že musíme zvýšiť dopyt po pravde. To bude e, naša veľmi významná úloha. Musíme sa zlepšiť v snahe odhaliť, analyzovať dezinform- dezinformácie a iné formy manipulovania demokratickými procesmi. Musí to ísť ruka v ruke s e, širším úsilím monitorovania e, kybernetickej bezpečnosti a odolnosti voči hybridným hrozbám. Čo sa týka spolupráce, teší nás e, siete spolupráce v oblasti monitorovania volieb. Dnes po piatýkrát zasadá v snahe prejednať budúce kroky, čo sa týka sledovania volebných procesov. Je to nový významný krok e, a nástroj, ktoré máme k dispozícii. Tiež musíme e, ďalej posilniť spoluprácu na úrovni európskych inštitúcií a členských štátov prostredstvom tejto siete a tiež musíme posilniť e, systém rýchleho upozornenia, čím vlastne vytvoríme novú komunitu odborníkov. Vďaka tomu tiež budeme schopní významne spolupracovať s medzinárodnými partnermi, ako napríklad s G7 alebo s NATO. Keďže všetci sme e, vystavení týmto globálnym problémom. Môžeme tiež zlepšiť e, efektívnosť komunikácie prostredstvom koordinovaných reakcií e, na prípadné incidenty a tiež môžeme zvyšovať povedomie všeobecnosti v spoločnosti. A v tomto smere je dôležité pokračovať v našom úsilí v snahe umožniť vytvorenie nezávislej komunity subjektov, ktorí budú overovať fakty aj zástupcov akademickej obce, aby sa zamerali na dezinformačné kampane. Po úvodných 12 mesiacoch implementácie e, tiež e, e, kódex postupov, ktoré sa týkajú dezinformácií, sa teraz vyhodnocuje. Ak by sa výsledky ukázali byť neuspokojivé, komisia môže navrhnúť ďalšie prípadné opatrenia a to vrátanie aj opatrení regulačnej povahy. Tiež musíme sa zamerať na zlepšenie mediálnej gramotnosti, ktorá je nevyhnutná v snahe zvýšiť povedomie občanov. Občan musí mať dispozícii vhodné nástroje na to, aby e, sa mohol aktívne a informovane podielať na demokratických procesoch. Zvolená predsednička komisie von der Leyen navrhla nový súbor legislatívy o digitálnych službách, čím zvýšime e, naše bezpečnostné opatrenia, ktoré sa stiahujú na digitálne platformy, na služby a výrobky. Okrem toho sa zaviazala tiež presadiť koordinovaný európsky prístup e, k umelej inteligencii. Toto úsilie bude nevyhnutné, ak chceme zaistiť prosperujúcu, bezpečnú a demokratickú budúcnosť v Európe. Chceme vychádzať z politických usmernení e, novozvolenej predsedničky aj ja sa preto v komisii ujmem tohto úsilia v snahe presadiť akčný plán o demokracii v rámci Európskej komisie, aby sme dokázali sa lepšie vysporiadať s týmito hrozbami zasahovania do volebných procesov a tiež v snahe lepšie chrániť e, slobodu prejavu. Tiež e, sa zameriam na možné legislatívne návrhy, aby sme zaistili jasnejšie pravidlá o financovaní európskych politických strán a tiež, aby sme zaistili vyššiu transparentnosť e, platených politických reklám. Nesmieme však stratiť z ohľadu rovnováhu. Našim cieľom je chrániť európsku demokraciu a preto je jasné, že dodržiavanie zásady slobody prejavu a našich základných práv a hodnôt, to musí byť neustále eh, na našej pamäti. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pani komisárka Jourová. A teraz za skupinu EPP dostane slovo pán Ranžel na 3 minúty. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, zástupkynia Frinského predsedníctva, pani komisárka Jorová. V prvom rade vám chcem zablahoželať k dnešnému zvoleniu, prajem vám veľa úspechov a chcem povedať, že zo skúsenosti vieme, že ste skutočne a odhod, e, hlboko odhodlaná realizovať úlohy, ktoré spadajú do vášho portfólia. Máte pred sebou náročnú úlohu, ale myslím, že tam budú aj e, veci, ktoré vás naplnia entuziasmom, takže vám prajem veľa úspechov v mene mojej politickej skupiny, ale aj celého parlamentu, pretože parlament podporil celú komisiu veľmi jasným, jednoznačným spôsobom. Takže si myslím, že budeme mať veľmi dobré vzťahy. A teraz prejdem do môjho rodného jazyka. Pokiaľ je o vplyv zahraničných mocností, môžeme tu vidieť určitú komplicitu a teraz práve aj využívanie sociálnych médií umožňuje rozširovanie tohoto javu, ktorý nazývame zasahovanie do vnútorných vecí. A zistilo sa, že Čína je v tomto smere veľmi aktívna. Napríklad zasahovali aj do českých záležitostí, ale aj v Katalánsku sme s tým mali skúsenosti. Takže vieme, že viaceré IT firmy majú svoje centrá v oblasti Moskvy a pokúšajú sa zasahovať do vnútornej politiky iných štátov hlavne šírením dezinformácií. Je preto veľmi dôležité a je priam kľúčovou otázkou, aby sme sa venovali aj vzdelávaniu a osvete našich spoluobčanov, aby vedeli rozlišiť, čo je skutočné a čo je len falošná informácia. V tomto zmysle aj politici, aj náboženskí lídry, aj predstavitelia akademické obce majú čo povedať e, k tejto téme a majú určitú povinnosť taktiež vzdelávať občanov, celú spoločnosť. A musíme teda hľadať efektívne spôsoby, ako sa brániť takýmto vplyvom zvonka. je jasné, že nesúhlasíme s takýmito formami, respektíve so žiadnymi formami zasahovania zvonka do nášho demokratického systému. A vieme, Dafne Caruana Galicia ako novinárka, práve keď poukazovala na nekalé spôsoby, tak za to zaplatila svojim životom. A preto je dôležité, aby sme trvali na tom, že informácie majú byť poskytované slobodne, Ďalší rečník, blahoželáme vám v mene SND, vážené kolegyne, kolegovia. Spravodlivé a slobodné voľby sú veľmi dôležité pre náš európsky projekt. Slobodné a spravodlivé voľby by sme nemali brať ako hotovú vec. Zasahovanie do volieb sa snaží ohroziť samotné základy našej demokratickej spoločnosti. A keď nebudeme konať, tak takéto zásahy budú pokračovať. Obávam sa, že v súčasnosti uplatňovaná politika nie je dostatočná na ochranu našej demokracie. Milióny e, Európanov sú vystavené takejto nekalej dezinformačnej kampani. A ten, tá miera, do akej toto zasahovanie narastlo, je priam e, bezprecedentná. A nakoniec e, sa rozrušujú aj štruktúry niektorých politických strán práve týmito vplyvmi zo, zahra, zo zahraničia. Niektoré vlády dokonca zakrývajú skutočnosti pred verejnosťou, napríklad Boris Johnson. Nedávno odmietol poskytnúť príslušnému parlamentnému výboru e, v Británii e, fakty, ktoré svedčia o takéto nekalej činnosti práve e, napríklad aj e, Liga Mateo Salviniho dostáva finančnú podporu e, z Ruska. A vieme, že aj vplyv, teda aj kampaň Veľkej Británii bola ovplyvňovaná podobné. Vidíme vplyv aj v Nemecku. Na podnet skupiny SND parlament prijal významnú, významné uznesenie, a preto je dôležité práve aj cestou osobitného výboru, ktorý sa bude venovať otázkam zasahovania do vnútornej politiky EÚ. Aj touto cestou je dôležité bojovať proti tým negatívnym javom. Dosť ma prekvapuje to, že niektorí kolegovia z Renew eh, proste eh, síce boli za to, aby sa to, o tejto téme hovorilo, ale nepodporujú celkovo v Európskom parlamente eh, keď sa hlasuje na tejto téme. Ale viem, takže takto to poviem. Jednoďme svoje úsilie a zabezpečme, aby sa táto otázka brala veľmi vážne aj v Európskom parlamente. Ďakujem. Ďakujem pekne. Za Riniu vystupí pán kolega Durand. Merci, madame la Ďakujem, pani predsedajúca Pani podpredsedajúca, podpredsednička, aj v mene skupiny Renew vám blahoželám k dnešnému opätovnému zvoleniu a osobne by som chcel doplniť, že je mi veľkým potešením, že sa budete venovať témam, ktoré sme už počas predošlého mandátu e, spájali, teda demokraciu, právny štát. Naša história je vlastne hľadaním trošku komplikovanej rovnováhy. Dnes ráno povedala pani von der Leyen, že zraniteľnosť našej demokracie a Európskej únie e, súvisí s týmto historickým hľadaním a hajenia slobody a slobôd, e, práva e, na slobodu prejavu a tak ďalej. A zároveň rešpektom pravidiel, pravidiel, ktoré sa uplatňujú na všetkých, aby sme mohli žiť spoločne v spoločnosti v histórii sme napríklad e, vynašli e, tla, e, knih tlač, čo nám pomohlo šíriť myšlienky, dokiaľ dosiahli sme vďaka tomu pokrok v humanizme. Takisto sme vynašli a bránili slobodu tlače, slobodu prejavu, ale dokázali sme to vyvážiť a vy to viete, pani podsednička, a viete to o to viac, že prichádzate z krajiny, ktorá nevždy mala slobodu prejavu garantovanú a slobodu e, zmýšľania. Dokázali sme vyvážiť e, slobodu mm, myslenia s princípom zodpovednosti tých, ktorí šírili myšlienky a e, Zároveň aj pravidlami, ktoré sa oplutňujú na tlač a šírenie myšlienok. Nemôžeme eh, šíriť v našej demokracii všetko. A keď počujem, eh, že na internete, ktorý vlastne nahrádia, nahrádza knih, tak ďalej, že tam musí byť totálna sloboda, že ho neslobodno regulovať, eh, že tam má byť akási auto cenzúra, tak musím povedať, že to je útok, pani podpredsednička, na samotné hodnoty európskej demokracie. Na útok je to na rovnováhu medzi slobodou a pravidlami. A týmto by som to chcel zakončiť. Takže neurobme z internetu e, miesto bezprávia, neurobme zo sociálnych sietí miesto slobody bez kontroly. Ďakujem. Merci beaucoup. Ďakujem pekne. Nasleduje eh, kolega Lagodinský za zelených. Nech sa páči, 3 minúty. Ďakujem pekne. A aj ja v mene zelených blahoželám pani podpredsedničke k zvoleniu. Dnes však e, budeme hovoriť najprv o inej téme. Konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou ruinuje našu ekonomiku. To bol eh, predmet e-mailu, eh, ktorý na dlhé týždne eh, paralizoval spolkový snem v Nemecku. Bol tam vírus a ukázalo sa, že ten vírus tam vpravila skupina, ktorá je blízka ruskej špionážnej služby GELu. A to je len jeden z príkladov vonkajších zásahov do našich demokratických inštitúcií Avšak mnohé e, uniká našej pozornosti a je to dôvod na obavy. Aké agitačné e, zasahovanie sa tu deje. Je to súťaž, súčasť ideologickej konfrontácie, propagandistickej vojny v digitálnej oblasti a medzi Ruskom, Čínou a liberálnymi demokraciami na druhej strane. A deje sa to nielen po nemecky, po anglicky, deje sa to aj po rusky. Napríklad prípad Líza v mojom rodnom meste v Berlíne v časti Marcán. Tam e, sa, tak povediať, zmobilizovali stovky rusky hovoriacich e, obyvateľov, ktorí e, počuli nejaké fejkové správy v rusky hovoriacej televízii. Ale aj v angličtine, aj v nemčine sa deje táto propaganda a nie len prostredníctvom Russia Today. Napríklad Redfish na Facebooku, je ľavicovo-radikálne zoskupenie, ktoré v zásade eh, vyzýva k dobrým eh, napríklad environmentálnym eh, aktivitám a aktivizmu, ale zároveň patrí ruskej spravodajskej agentúre. A aj na tieto sa teda musíme pozrieť, na spravodajské agentúry. No a Pozorne sa musíme pozrieť aj na našich vlastných kolegov a kolegyne. Sú tu strany, ktoré hlboko pohrdajú našou dnešnou demokraciou, hlboko pohrdajú Európou a sedia tu medzi nami. A práve dnes boli vydané správy o strane AFD. Bohužiaľ, kolegovia tu nie sú. Jörg ten 95 tisíc gidoraň, 45 tisíc. To sú uh, dary od uh, falošných darcov, pre týchto kolegov, ktorí dennodenne tu s nami zasadajú. Musíme sa ich opýtať, odkiaľ sú tie peniaze, keď AFD otvorene hovorí, že chodí na poradu na ruské veľvyslanectvo. Odkiaľ sú tieto peniaze? Mnohé z tých peniazí prichádzajú cez Švačiarsko a bolo by zaujímavé dostať odpovede na tieto otázky. Ale nejde iba o antieurópanov, ide aj o nás my musíme posilniť vlastné demokratické inštitúcie. Nesmieme sa e, spustiť do tých antidemokratických vzorcov e, správania, k tomu patrí digitálna e, kultúra a odolnosť našich inštitúcií aj tu, aj proti našim kolegyňam a kolegov, kolegom, ktorí sú nám dlžní odpovede. Ďakujem pekne. Za skupinu ID má slovo pán Bardela, minúta 30. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ospravedlňujem sa, že tu naruším vašu paranoju, ale ak sú nám tieto témy vnúcované, tak to preto, aby sme posilili myšlienku, že Rusko eh, je a Vladimír Putin sa skrýva za tým úspechom eh, našich síl eh, Macron a Merkel tým, že nemajú také volebné úspechy, vyjadrujú to, vysvetľujú to len tým, že je to všetko manipulované zo zahraničia. E, počas francúzskej prezidentskej e, kampane nebol voči Macronovi zaznamenaný žiadny kybernetický útok. Správa komisie zo 14. júna nedokázala obha- odja- objaviť žiadnu dezinformačnú kampaň počas volieb do Európskeho parlamentu. Je teda e, smiešne, že tí, ktorí tu akoby odhaľovali komploty, e, si len predstavujú nejakú neviditeľnú ruku Ruska pričom naše výsledky sú hmatateľné a viditeľné, len ich nechcete vidieť. Americký bývalý prezident Barack Obama zasahoval do francúzskych e, volieb, keď podporil otvorenie e, Macrona v jeho volebnej kampani, alebo e, Merkelová, ktorá sa vyjadrala proti francúzskému Front National a potom sú tu takisto snahy, e, napríklad pred britským referendum o Brexite boli snahy odradiť ľudí a sú tu útoky proti Salvinu v Taliansku. Čiže e, toto e, všetko, všetky tieto obavy občanov sú len vašou neschopnosťou reagovať na skutočné očakávania Európanov. Ďakujem pekne. Za EKR má slovo pán kolega Lundgren na 1 minútu 30. Ďakujem pekne za slovo. E, zahraničné ovplyvňovanie volieb je niečo, čo znepokojuje e, mnohých ľudí. Väčšina si pomyslí napríklad na americké e, voľby alebo na krajiny ako Čína, Irán, Rusko, ktoré ovplyvňujú voľby. Vo Švédsku sa teraz veľa myšlienok venuje práve Číne, ktorá nedávno sa otvorene snažila ovplyvniť ministra a švédsku vládu, aby neudelila cenu osobe, ktorá e, mala negatívny postoj voči čínskemu e, režimu. Určite sa môžeme zamyslieť nad tým, že ako sa pod povrchom Čína snaží ovplyvniť verejný priestor alebo volebnú kampaň. E, antidemokratické zahraničné síly, ktoré sa snažia zasahovať do demokratických krajín aj v EÚ, uplatňujú propagandu na to, aby ovplyvnili voľby, aby vykreslili obraz tých dobrých a zlých. A niekedy vykreslil skutočne apokalyptický obraz hrozby, ktorá tu je proti EÚ a proti európskej spolupráci. Toto je iba smiešná propaganda, lebo e, ide o ovplyvnenie národných e, volieb. A podarilo sa ovplyvniť voľby? Nie. E, snažiť sa ovplyvniť voľby v demokratickej krajine to znamená nerešpektovať volebný výsledok, ktorý sa akceptovať má. My musíme teda brániť vplyvu zahraničných síl, ako je Čína a e, Rusko. Ďakujem pekne. Ďakujem za GUE. Teraz dostane slovo pani kolegyňa Anderson, minúta 30, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Nemôžeme hovoriť o zahraničnom zasahovaní dovolie bez toho, aby sme spomenuli DUP, stranu, ktorá nikdy nebola zobraná za zodpovednosť, za, zodpovednosť e, za to, že počas brexitovej kampane zobrala e, čierne peniaze, pol milióna e, a nevy, naložili tie prostriedky na, v Severnom Írsku, vynaložili ich v krajine, kde ani nemajú kandidátov, použili to v Anglicku na to, aby sa obišlo anglické volebné, anglické volebné zákony a po brexitovom referende bola prijatá legislatíva, ktorá chránila DUP pred tým, že by mala zverejniť zdroj peňazí. To je tá istá DUP, ktorá momentálne nabáda e, lojalistov ku kampani e, za e, Brexit. Sú tam postery proti strane Sinn Féin, Belfaste proti kandidátovi, ktorého otec, loja, oca lojalisti zavraždili. Keby sa to dialo, dialo kde kdekoľvek inde v EÚ, eh, tak by sa to odsúdilo. Ale rozdelenie Írska mm, to bolo vlastne eh, upravené tak, aby tie volebné okrsky eh, umožnili vyhrať lojalistom. Sú tam opresívne zákony a vďač, našťastie apartheid v Afrike sa prekonal, takže aj my e, sa e, hýbeme smerom k inkluzívnemu demokratickému Írsku. Ďakujem. Ďakujem. Nasleduje pán kolega Lenárs na dve minúty. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Nie je to poprvýkrát, že hovoríme o fake news a zahraničnom zasahovaní. Pred rokom sme o tom debatovali tiež, pred dvomi mesiacmi, pred mesiacom sme prijali uznesenie a dnes už zase hovoríme o tejto téme. Je to dôležité, ostáva to dôležité a aj teraz je to v zásade tak, že zatiaľ sa nič e, podstatne neudialo. Európske voľby prešli a takmer e, polovica, 250 miliónov Európanov a Európaniek, dostávali fake news eh, ruských, od ruských trolov. Existujú siete, ktoré sú čin, a boli činné vo viacerých krajinách, aby šírili dezinformácie. Eh, odstraňovali sa web strán, eh, teda stránky napríklad z Facebooku, ale na tých už predtým miliónkrát niekto klikol. A z našej vlastnej task force pracovali ľudia na overovaní faktov, ale tam je tam sú tisíce e, ruských trolov, ktorí stoja proti tomu, čiže to je obrovská výzva, pre ktorú sa ocitáme. A potvrdila to aj komisia. Máme tu task force, tá bola rozšírená, ale stačí to? Ja by som naozaj položil túto otázku aj e, ESVČ a e, odpoveď som e, dostal, že s takýmto rozpočtom sa problém nedá primerane riešiť. Čiže musíme urobiť viac, menej e, rozprávať a viac konať. Čiže by som chcel komisiu vyzvať k tomu, aby sa tomu v najvyššom období začala naozaj venovať. Dve konkrétne témy. Treba tam dať viac prostriedkov k dispozícii, aby sme ten problém dostali pod kontrolu a po druhé treba viac prostriedkov na analýzu a výskum na boj proti kam, takýmto dezinformačným kampaniám, aby sme boli odolnejší, aby sme prispeli k e, osvete všetkých. A potom tí technologickí giganti. U nich je akoby všetko možné. Platformy môžu vznikať úplne slobodne a je najvyšší čas, aby konečne dostali svoje zodpovednosti. Musia tam byť záväzné opatrenia prijaté, aby sa dalo transparentne spolupracovať. Ďakujem pekne. Ďakujem. A ďalším rečníkom je pán kolega Moráš na 2 minúty 30. You, Ďakujem za slovo. Pán nás práve povedal, že sme mali uznesenie a mali sme aj rozpravu. A teraz samozrejme máme rozpravu znova o tomto, a na tú debatu je dôvod, pretože niečo sa deje a nie je to nejak prehnané, keď o tom hovoríme. Aj pani komisárka Jurova, aj komisár King pracujú už na tom celé mesiace. A je to téma, e, kvôli ktorej sme chceli vytvoriť vlastne osobitný výbor. Takže nie je len o to, že Donald Trump povie Borisovi Johnsonovi, Johnsonovi páči sa mi to, páči sa mi vaše zdravotníctvo, kúpim ho a, a podobne. Tu nejde len o takéto reči, ale ide o to, že máme čoraz viac dôkazov, že dochádza k nezákonnému e, ovplyvňovaniu ktoré sa vykonáva v utajení. A na toto poukazoval, poukazoval kedysi už aj John Kennedy. Takže vieme, že informácie sa dajú použiť aj nezákonným utajovaným spôsobom. Takže, aby bolo jasno, o čom tu hovoríme, je to nezákonné a ide o utajované aktivity. Teraz to môže škodiť nám, zajtra to môže škodiť vám. Takže britskí kolegovia, ktorí iniciovali túto debatu, práve poukazujú na to, že niečo podobného sa deje aj u nás, v mojej vlasti, kde konzervatívna vláda utajuje niektoré informácie pred verejnosťou a dokonca ešte aj parlamentný výbor, ktorý sa venuje týmto otázkam, e, požadoval o zverejnenie príslušných informácií. A Dokonca aj tajné služby, teda spravodajské služby britské, poukázali na to, že naozaj Rusko zasahovalo e, do procesu volieb a referenda v Británii. Takže naozaj o fakty. A treba dávať pozor na dezinformácie. Vieme, že vo, Brit- teda vo Spojených štátoch, vo Francúzsku došlo k takémuto ovplyvňovaniu falošnými informáciami, ktoré sa rozširovali hlavne cez internet. Hovoríme tu ale o tom, že treba vytvoriť patričné, patričnú mieru ochrany, či je to online alebo offline. Ani súkromný sektor, ani vlády našich krajín nerobia dosť na to, aby zabezpečili skutočne slobodné a spravodlivé voľby. Pretože zatiaľ tu dochádza stále k takýmto vplyvom zvonka, ktoré sú nezákonné a utajované. Takže musíme intenzívnejšie chrániť naše demokratické zriadenie. Pán Harwood, minúta 30, nech sa páči. Blahoželám vám ku zvoleniu, pani e, podpredsednička komisia. E, pokiaľ viem, slúbili ste koordinovaný postup. Takže naozaj treba koordinovaný postup s členskými štátmi, či už Brexit bude alebo nie. E, v Británii sa tiež investuje mnoho do týchto aktivít, do týchto tém, ktoré sú zamerané na ochranu demokratických procesov. Ale stále ešte existujú aj nezverejnené, napríklad keď na konkrétna správa, tak, takéto údaje existujú a v Británii teda sa hovorí o konkrétnej správe, ktorá nebola ešte zverejnená. A vieme, že ruský vplyv pomohol, aby britské referendum dopadlo tak, ako dopadlo. A dokonca sú tu v Británii ešte snahy umlčať E, Národný parlament britský. A vieme, že teda e, je to predovšetkým politická vôľa nášho premiéra britského, e, ktorá spôsobuje, že uvedené informácie ešte stále nie sú zverejnené. Náš parlament v Británii je momentálne rozpustený a čaká sa na voľby. A som rád, že Európsky parlament vytvára demokratické fórum, kde práve môžeme zvoniť na poplach byť na poplach a verím, že reakcia komisie bude oveľa razantnejšia. Ďakujem pekne. Ďalej má slovo pani kolegyňa Kunke. Tak, fru talman. Po många sätt är cyberangreppen. Ďakujem pekne. Vo všetkých ohľadoch eh, kybernetické útoky sú eh, úplná nočná mora. Je to ne- priateľ, ktorého nemôžeme vidieť a predsa je tam a je nebezpečný a môže nás ohroziť na živote. Rozhodne to nie je prehnaná eh, forma popisu. Vieme, že útoky sú ďaleko siahlé a predstavujú veľkú hrozbu pre naše hodnoty, pre naše demokratické princípy na ktorých je postavený európsky projekt. A to povedomie, už len samo to vedomie si vyžaduje od nás konkrétne kroky. Bol vypracovaný plán na boj proti dezinformáciám na internete. Komisia ho vypracovala, to sú prvé kroky v rámci boja proti kybernetickým útokom, ale to nestačí. Európska únia musí svoje úsilie zintenzívniť. Europol, tam je špeciálna jednotka, ktorá sa venuje e, kybernetickej forme zločinu, e, tá analizuje dianie, že pracová stratégie. To je dobré, chválihodné, ale ani to nestačí. Európska únia musí zaistiť, e, aby každý jeden členský štát musí pristupovať seriózne ku kybernetickým hrozbám. Európska únia totiž stojí a padá aj na tom, či hrozby naozaj budeme brať e, s plnou vážnosťou. Občanská spoločnosť, vlády, ďalej parlament, školy musia mať dostatočné vybavenie, dostatočné zdroje na to, aby sme e, všetci dokázali túto zodpovednosť na seba prevzať, aby sme dokázali konať e, na všetkých úrovniach proti takýmto silám, ktoré ohrozujú našu demokraciu. Ďakujeme pekne. Ďalej dostáva slovo pani Huhtasári na minútu a pol. Ďakujem, pani predsedajúca snaha ovplyvňovať voľby v Európskej únii zvonku musíme potlačať, musíme sa snažiť dbať na to, aby v Európe bola čo najväčšia miera povedomia, aby sme dokázali bojovať proti propagande. Je nepripustné, aby Rusko, Čína alebo nejaká iná tretia krajina sa snažila ovplyvňovať voľby v európskej demokracii. Tento fakt však nesmieme zneužívať na to, aby sme zavádzali ľudí rusky troli eh, na sociálnych sieťach eh, neprimeli eh, voličov, aby volili za národné strany. Nie vy, práve vy, politici, ste primeli voličov hlasovať za tieto strany, ktoré presadzujú národné záujmy islamizácia, ďalej hystéria súvisiaca so zmenou klímy, a taktiež obmedzovanie sociálnych služieb. Toto sú jedny z hlavných dôvodov, prečo veľká väčšina hlavných politických strán stráca podporu vo voľbách. Streľba a taktiež útoky e, bombami vo Švedsku sú na denno, e, dennom programe a to je výsledkom dlhoročnej e, švedskej politiky. My, národnostné strany, chceme túto situáciu napraviť, chceme zvyšiť bezpečnosť v Európe Niektorí tu tvrdili, e, e, že sme dostali peniaze zvonku na našu kampaň. Ja som si rozhodne svoju kampaň zaplatila sama, pretože ja som presvedčená o tom, že je hodné bojovať za bezpečnú Európu. Ďakujem pekne, pán Džambasky, teraz na minútu. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Pani komisárka, blahoželám vám ku zvolňu, znovu zvoleniu a naozaj toho máte na tanieri teraz hodne. Ale ak dovolíte, zastupíme uplatňovanie dvojitých noriem Viacerí predrečníci hovorili o zasahovaní e, zvonka. Ale pokiaľ ide o strany, ktoré nemáme radi, napríklad e, konzervatíci Británie a podobne, ale vieme, že e, ten škandalozný miliardár Šoroš kľudne funguje a nič sa nehovorí. Takže buď ste proti zasahovaniu zvonka, alebo proste to neodsudzujete. Viacerí tu hovoria o tom, že chcú zaviesť na, na internete cenzúru. No veď práve preto George Orwell písal o takých ľuďoch, ako ste vy hovoril, o ministerstve cenzúry. Takže je dôležité neuplatňovať dvojné, no, dvojité normy. Ďakujem. Ďalším rečníkom je pani Pereira. Dve minúty. Ďakujem za slovo. Musím vám povedať, že potrebujeme naozaj fungovanie pluralitného demokratického systému, ktorý bude nezávislý od e, nejakého negatívneho vplyvu. Potrebujeme teda zabezpečiť, aby pracovníci v médiách, aby novinári mohli fungovať úplne slobodne a nezávisle. A veľké skupiny kapitalistov v podstate obmedzujú túto slobodu tlače a šíria často aj nepravdy. A e, podporujú populizmus a oskurantizmus a stále hovoríme o veľmi vážených hrozbách, ktorým je demokracia vystavená ale ďalej má slovo pán Bilčík. Ďakujem pekne za slovo a chcem zablahoželať k dnešnému znovu zvoleniu pani podpredsedničke komisie. Myslím, že bolo veľmi správne, že dnes pani Ursula von der Leyen dnes poukázala na to, že mnohí Česi a Slováci pred 30 rokmi e, si vybojovali demokratickú slobodu. A slobodné voľby, e, to je niečo úžasné, ktoré, a je to niečo, čo tu máme v Európe. Ale je to niečo, čo si musíme zachovať a ochraňovať. A preto musíme konať, pretože doteraz sme boli a sme pod určitou hrozbou. A vieme príkladom aj Brexit, ktorý bol vplyňovaný a aj v podstate pri každých e, voľbách, aj európskych voľbách, e, sme svedkami určitej snahy ovplyvňovať ich. Tento parlament minulý mesiac prijal uznesenie o tom, ako čo najlepšie pristupovať k boju proti zasahovaniu zvonka a proti e, šíreniu dezinformácií. A myslím, že to je veľmi dobrý začiatok tých politických krokov. Dovolte mi počiatnúť niekoľko vecí, ktoré by sme očakávali od komisie. Poprvé, boj proti vonkajšiemu zasahovaniu, ale aj boj proti dezinformáciám to musí byť našou politickou prioritou. Naozaj to musí byť e, v popredí e, politického boja, ktorý bude viesť e, Európska komia v nastávajúcich 5 rokoch. Nestačí len hovoriť o tom, kto je zodpovedný a tak, koho obviniť, ale treba konať. Navrhujeme taktiež aj určitú reguláciu. Áno, potrebujeme obmedziť niektoré aspekty priestoru na internete. Musíme si chrániť svoju demokraciu. A musíme investovať viac peňazí, viac prostriedkov do vzdelávania. A predovšetkým v tej oblasti, kde sú naši občania najzraniteľnejší, čiže kybernetický priestor, internet. Ďakujem. Ďakujem pekne. Slovo má pani Bonafé. Nech sa páči. Ďakujem za slovo. Vážené kolegyne, kolegovia, Európsky parlament skutočne v októbri schválil uznesenie aj s podporou socialistov a demokratov, aby sme robili kroky na to, aby, že zabránime zasahovaniu e, dorších záležitostí zvonka. Hovorilo sa to aj o otázkach korupcie, e, aj v tom zmysle, že Rusko dokonca podporovalo Salviniho. Hovorilo sa tu dokonca o trestnoprávnych aspektoch. A bol prípad aj v Rakúsku, aj vo Francúzsku a nedávno sme boli svedkami zasahovania do referenda o Brexite. Takže toto je dôležité. To proste nie, nie sú len tekle mekle, ale je to naozaj vážna vec. Šíria sa napríklad nenávistné prejavy na internete a snaha existuje aj ovplyvňovať výsledky volieb. Takže Naozaj tomuto treba venovať pozornosť a treba proti tomu jednoznačne bojovať. Ide predsa o naše demokratické inštitúcie. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Pani podpredsednička, to, čo je našim európskym modelom, je v prvom rade sloboda rozhodnúť sa, kto nám bude vládnuť, ale stále častejšie vidíme zahraničné veľmoci, ktoré sa snažia ovplyvniť výsledok nášho hlasovania s cieľom oslabiť nás. Môžeme to skonštatovať, môžeme to polutovať, môžeme to odsúdiť, takéto zasahovanie, ale je to ako rakovina, ktorá sa šíri našim slobodným svetom. Ale v prvom rade musíme konať, konať bezodkladne. A na to, Prečo nevytvoriť napríklad Európsku agentúru na ochranu demokracie, ktorá e, v každom členskom štáte poskytne potrebné expertné poznatky napríklad proti klimatickým útokom, proti manipuláciám, proti dezinformáciám, ktoré sú zacielené proti našim volebným procesom. Máme Európsku agentúru na ochranu našej potravinovej bezpečnosti. A ak dokážeme chrániť to, čo prichádza na náš tanier, mali by sme dokázať chrániť aj to, čo e, ide do našich volebných úrien a čo ide do volebných kampaní. E, demokratická intoxikácia má minimálne e, tak, e, také m, závažné dôsledky ako potravinová intoxikácia a treba, e, ale ťažšie sa to zvláda. Ďakujem vám, pani podpredsednička, blahoželám k znovu zvoleniu a dúfam, že sa budete angažovať za ochranu našej demokracie. Ďakujem pekne. Merci beaucoup. Ďakujem. A následuje pán kolega Alard na dve minúty. Uh, Ďakujem veľmi pekne a dovolte mi taktiež zablahoželať vám ku znovu zvoleniu. Prijali sme text uznesenia ešte v októbri a dnes vítam túto rozpravu, ako podobne aj urobili viacerí predrečníci. Ako sme už počuli, Spojené štáty teraz akceptovali, že Rusko zasahovalo do prezidentských volieb v roku 2016, ale v Británii sme tam ešte nedospeli. Náš premiér Boris Johnson práve ešte minulý týždeň povedal, že on nevidel nikdy žiadne dôkazy o ruskom zasahovaní do britských demokratických procesov. Ale v decembri 2017 Tedajší minister zahraničných vecí Británie Boris Johnson hovoril o tom, že bol svetkom nejakého ruského zasahovania do britských demokratických procesov. Tak teda, ktorý Boris Johnson vlastne hovorí pravdu? Tak ako teraz eh, prvý minister Škótska hovorí dnes, že eh, Boris Johnson proste nie je vhodný na funkciu, ktorú zastáva. Nemá na to. A teraz som rád, že tu v tomto parlamente zaznieva táto rozprava v tom správnom a naliežitom tóne. A veľmi rád sa budem taktiež angažovať, lebo je to rozprava veľmi užitočná. Ale musíme samozrejme voliť slova veľmi opatrne, pretože ideme o, hovoríme o štátoch, o organizáciách a tie do značnej miery často zasahujú. Takže E, ne, proste nie sú to bežní ľudia, ktorým sa dáva šanca naozaj vo voľbách vyjadriť e, svoj e, vplyv náležitým spôsobom, pretože sú ovplyvňovaní negatívnymi informáciami. Ale proste zabezpečujeme ozajstnú demokraciu pre všetkých, ktorí žijú v našich demokratických krajinách. Ja sice nebudem hlasovať o ministri, ale Prajem všetkým mnoho úspechov v nastávajúcich britských voľbách. Ďakujem pekne. Počuť tu stále nejakú, nejaké akoby mrmlanie, šum. Prepačte, ak sa v sále rozprávate, stále to počuť. Ak si chcete niečo povedať, prosím vás, uh, hovorte potichu medzi sebou, aby bolo počuť rečníkov. Ďalším rečníkom je Eh, kolega Trč. Nie? Pardon. Pardon. Kolega Mariany. A <laughs> nezabudnite na mňa, pani predsednička. Po Francúzsku eh, po roku 1870 eh, tisíce novinárov um, presadzujú e, rôzne záujmy. Niekedy e, e, zaujavujú obavy, ktoré sú legitímne, ale často sú to len fantasmagórie. Je tu snaha zachovať údajnú európsku myšlienku. Európska únia vždy tvrdí, že chce brániť svoju existenciu. Akékoľvek národnostné city vníma ako protekcionizmus všetky rozpravy, e, ktoré sa týkajú zásahu tretích krajín do volieb. V skutočnosti e, sú to jasné politické útoky e, na patriotistické hnutia v Európe. Často tiež ide o Rusko, ktoré je ovplyvňované, pardon, osudzované z toho, že zasahuje do demokratických procesov v Európe na národnej európskej úrovni. Tiež by som mohol spomenúť príklady priameho zahraničného zásahu v nedávnych eh, voľbách v Európskej únii došlo k takýmto zásahom. Pán Soros a jeho nadácia Open Society eh, na eh, múroch v Budapešti mali rôzne reklamné postery. Tiež sa pravidelne požaduje rozpustenie francúzského národného zhromaždenia, taktiež pán Erdogan dáva pokyny e, svojim e, patriotom a tiež pán Obama a má e, širokú mediálnu podporu a poskytol sú tú podporu aj pánovi Macronovi v nedávnych voľbách. Pani predsednička, ja som práve prišla zo stretnutia, kde europoslanci žiadajú o väčšiu podporu pre bieloruskú opozíciu. Nesnažme sa teda aj my uberať toto aby sme my neboli tiež obviňovaní z takýchto zásahov. Ďakujem. A teraz kolega Terč na jednu minútu. Ďakujem pekne, gratulujem komisii k zvoleniu aj teda konkrétne komisárke. A pokiaľ je to zasahovanie, hovorilo sa tu aj o zasahovaní v Rusku, teda v Katalánsku zo strany ruských agentov, určite aj k tomu dochádza, ale zasahovanie sme videli zo strany pani Merkel v zásade vo takmer všetkých voľbách, ktoré e, v Európe boli, či to bolo v Rakúsku, v Maďarsku, v ďalších krajinách. E, čiže zasahovanie Viete, ehm, v roku 2016 sa zasahovalo do amerických volieb zase z našej strany, všetci uražali Trumpa, že? Čiže ehm, toľko k zasahovaniu. A najväčšie zasahovanie máme v Španielsku. Tam socialistická strana chce ehm, ísť do koalície s podporou katalánskych separatistov a v koalícii aj s komunistami zo strany Podemos. A Podemos to je vlastne pobočka mm, venezuelskej vlády de facto. E, Chávez to vytvoril, financuje to ale venezuelská vláda a budú mať potom miesto aj na vláde, čiže de facto ako keby tam bol sám venezuelský prezident Maduro prítomný. Čiže to je to skutočné zasahovanie. Mm, ktoré vidíme v Latinskej Amerike a môže sa opakovať teraz aj v Španielsku v rámci koalície socialistov a komunistov v Španielsku. To je to zasahovanie. V tejto rozprave nemáte právo na modrú kartu, ale e, kolegyňa Šojdrova, dám vám slovo. I tak na dve minúty. E, ďakujem, ja som chcela zniesť modrú kartu voči dvom predrečníkom, lebo tu e, zamieňame dva pojmy. Ovplyvňovanie, to znamená, e, keď niekto niekoho pravdivo informuje a potom na druhej strane tu máme šírenie nepravdivých správ, šírenie dezinformácie, šírenie e, klamstiev. Nikto tu nie je proti tomu, aby slobodné médiá v rámci sociálnych sietí šírili pravdivé informácie. Proti tomu neprotestujeme ale všetci si uvedomujeme, že na sociálnych sieťach sa šíria klamlivé informácie a proti tomu sa musí postaviť EÚ aj členské štáty. V Českej republike e, pred ruskými a čínskymi vplyvmi varuje napríklad civilná rozviedka. Vo výročnej správe sa hovorí o tom, že Rusko vedie na sociálnych sieťach kampaň s cieľom oslabiť EÚ a NATO prostredníctvom nepravdivých informácií. Ovplyvňovanie volebných procesov sa, e, jeho účelom je vytvárať konflikty medzi členskými štátmi a v prípade Veľkej Británie sa to podarilo. Nám ide teda o to, <coughs> aby sme bránili šíreniu lží. Nechceme obmedzovať slobody. Všetci chceme slobodné médiá. Preto Európska únia musí podporovať autorov, slobodu médií, verejné médiá. My tu práve sme pred situáciou, kedy členské štáty musia implementovať smernicu o audiovizuálnych službách, smernicu o autorskom práve, ktorá zabezpečí podporu autorom, ktorá zabezpečí podporu kvalitných médií a o to ide, prosím. A takisto aj stratkom musíme viac mm, podporovať, aby sme vedeli čeliť tomu, čo sa inde masívne finančne podporuje. A teraz mám na mysli opäť Čínu a Rusko. Ďakujem. A teraz kolega Ruiz Tevesa ako ďalší rečník na jednu minútu. Ďakujem pekne, pani e, predsedajúca. Takisto gratulujem pani Jourovej k tomu, že ju zvolili do funkcie. V komisii určite nás čaká veľa spoločnej práce, vrátane, vrátane tohto bodu. Ja k tejto veci chcem povedať jednu záležitosť. Európsky politici, e, ako tu sedíme, by sme e, mali e, prestať byť nejaký naivní, pretože vidíme, že tu je koalícia nepriateľov, ktorí sú externí, ktorí sa snažia EÚ zničiť a títo ľudia konajú e, ruka v ruke s ľuďmi, ktorí sú v EÚ. Máme tu rôznych politikoch, ktorí do tejto kategórie mm, spadajú. A treba proste túto hrozbu deaktivovať, treba mať na to primerané zdroje. My e, samozrejme v Európskej únii by sme mali zakazovať to, aby zahraničné krajiny financovali volebné kampane v Európe. Ale e, tá ochrana by mala byť rovnaká v jednotlivých členských štátoch, pretože aj prostredníctvom jednotlivých krajín je možné potom poškodiť takýmto spôsobom Európsku úniu. Ďakujem. Teraz dostane slovo kolegyňa Netsinga na jednu minútu. Ďakujem. Táto rozpráva e, prichádza v správnom čase pre Spojené kráľovstvo, pretože zasahovanie do volieb to je aktuálna, veľmi aktuálna téma u nás doma. Konzervatívna strana v Spojenom kráľovstve sa zmenila na nepoznanie za posledné tri roky a mnohí v Spojenom kráľovstve eh, majú veľké výhrady k zasahovaniu zo strany Ruska, ale aj USA. <clears throat> Napríklad eh, dary od ruských oligarchov a ich manželiek sú veľmi vysoké. Napríklad v prvom týždni volebnej kampane 200 tisíc eh, eur od jedného darcu. Vplyv vo voľbách existoval vždy, ale rozsah a technológie sú nové. Uznáva to aj výskum. Ukazuje sa, že e, ľudí, e, ktorí sú ovplyvnení klamlivými informáciami, je veľmi ťažké potom presvedčiť o faktoch a pravde. E, keď sa skončila studená vojna, prestali sme venovať pozornosť problematike zahraničnej propagandy. Musíme si ale začať opäť uvedomovať, že to existuje. Musíme zverejniť ruské spisy, tzv. Russia Files v Spojenom kráľovstve. A musíme volať na e, zodpovedných, e, aby mm, priznali to, čo zverejňujú. Ďakujem a teraz kolegyňa Rowett, e, minúta 30. Pani predsedajúca, kolegyne, kolegovia, kedysi britský parlament okrem atenského parlamentu patril k archetypu demokracie. Ale každá demokracia potrebuje určité záruky pred napríklad novými oligarchami. Kedysi britské zábezpeky a záruky boli dostatočné. E, kedysi britskí poslanci boli úctyhodní, neboli to extrémni pravičiari. Ale tieto e, e, časy sa už skončili. Boris Johnson a jeho priatelia nechcú, aby sa zverejnila správa o ruskom vplyve, o podplácaní milionármi a nechce Eh, zverejniť informácie o tom, eh, ako bola ovplyvňovaná kampaň pred referendum o Brexite. Toto všetko sa malo napraviť eh, predtým, než sa vyvolali, pre, vyhlásili nové voľby, ktoré budú ovplyvňované opäť tými istými osobami v starých Atenách. Demos mohol ostrakizovať kohokoľvek, kto ohrozoval právny štát Eh, takúto osobu mohli izolovať z politického úradu na 10 rokov. A moderná demokracia potrebuje takisto nástroj eh, na niečo podobné. Eh, mali by sme umožniť aj vylúčenie superbohatých ľudí z tohto procesu. Akákoľvek pokuta je vhodná. Ďakujem a teraz kolegyňa Sardone. Pani predsedajúca, hovoríme už po x krát, o zasahovaní ostatných štátov do našej demokracie, do našich volieb. Ja sa domnievam, že je to už tragikomické. My nechápete, e, za čo zahlasoval ľud, že hlasoval za Brexit, e, že Trump, Bolsonaro majú podporu. A suverenisti v Európe triumfujú. Matteo Salvini. A vy si kladiete ešte otázku, ako je to možné? Pre vás je to stále e, nepochopiteľné? Vy neakceptujete e, hlas ľudu a predpokladáte, že za tým sú nejaké absurdné komploty, pretože vy si myslíte, že my vytvárame tie fake news. Ale bohužiaľ ste to vy, pretože vy e, vedete europeistickú propagandu, za ktorú platí.